Uh, Pekné popoludne, kolegovne. Ďakujem pekne výboru AFED uh, za to, že ste uh, tu prijeli aj medzi seba členov výboru DV, aby sme mali výmenu názorov na, tému výzva um, alebo problém nutinného vysídlovania. Ako viete, tri výbory pripravujú spoločnú správu o úlohu vonkajších aktivít Európskej únie pri riadení um, otázok mobility utečencov. Je to jedna z e, aktuálnych e, otázok v súčasnosti a veľmi nás zamestnáva. Snažíme sa definovať humánnu reakciu, ktorá si uvedomuje, že ľudia majú práva vrátanie e, práva na hľadanie utečiska, ale musíme pripraviť aj nejaké zásadné realizovateľné riešenia, aby sme vedeli prijať týchto ľudí aby v prípade ich nuteného vysledovania dostalo sa im dobré prijatie e, OSN 19. E, septembra pripravuje e, podjetie na vysokej úrovni, kde sa bude diskutovať o týchto záležitostiach. My sa venujeme otázke okrem iného aj nuteného vysídľovania. Vypočujeme si dnes prezentáciu ohľadom oznámenia komisie pokiaľ ide o dôstojnosť, nezávislosť a možnosť e, spolnúť sa na vlastné síly. Nebudeme e, e, otáľať, máme troch rečníkov. Najprv vystupí pán De Bruyère z generálneho riaditeľstva ECO, potom pán Ambrose, generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu a padaný Halt z Dánskej rady pre utečencov. Čiže máme tri pohľady na túto záležitosť a ako prvý e, vystupí pán Debrie a približí nám názor komisie. E, e, my sme, musím odísť o 15 minút, pretože máme polhodinové meškanie a mám ešte na programe inú záležitosť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička Eh, uvedom si, že je tu nedostatok času, že, máme, eh, že sme vo meškaní. obmezím sa vo svojej prezentácii na hlavné myšlienky, pretože toto oznámenie bolo zverejnené už pred eh, nejakým časom a schválila to rada, ako ste správne podotkli. A myslím si, že hlavné myšlienky sú pomerne dobre známe členom E, ktorí sú tu prítomní. E, takže ponechám viac času e, s ďalším orátorom a na otázky. Najprv by som chcel povedať, že ide o súčasť e, e, e, e, väčšej úlohy. Vychádza to z našej agendy pre migráciu. Máme tu akčný plán e, oznámenie v júni Ehm, sa schválil e, program e, dlhodobo udržateľného rozvoja do roku 2020 a súvisí to aj s záväzkami únie v súvislosti e, s celosvetovým humanitárnym summitom. A potom prídu dve ďalšie schôdze, ktoré sa organizujú v New Yorku v súvislosti s valným zhromaždením OSN v septembri. Prečo sa e, práve teraz zverejnila toto oznámenie? Myslím si, že čísla poznáme všetci, ale je dobre si to pripomenúť. Na začiatku tejto prezentácie 65 miliónov e, nasilne vysedlených ľudí po celom svete. To je najväčšie číslo e, v dejinách a medzi týmito 65 miliónmi môžeme konštatovať, že e, v prípade utečencov e, ide o Syriu, Afganistan, Somálsko, Sudán a Južný Sudán. To sú dlhodobé problémy a tri e, z piatich najväčších sa týkajú Sýrie, Kolumbie a Sudanu. Dve pripomienky. Čo sa, čo sa považuje za dlhodobé vysídlenie trvaním viac ako 5 rokov? A pokiaľ by som Eh, citoval eh, utečencov a eh, odidencov. Treba povedať, o, že ide predovšetkým o, o vysídlenie a zraniteľnosť, tak chceli by sme vytvoriť taký rámec, ktorý sa dá použiť voči jednej druhej situácii. Väčšina prípadov vysídlenia sa deje v krajinách, ktoré už sú bez tak zraniteľné. Častokrát E, ako e, to e, povedal jeden kolega, je to kríza navršená na ďalšiu krízu, na ďalšiu krízu. Napríklad krajiny z oblasti Sahelu, Etiópie. Vidíme, že takéto vysídlenia sú dôsledkom veľmi zložitých situácií, kde existujú viacnásobné zraniteľnosti, ktoré sa nabalujú jedna na druhú Čiže nás e, e, zaujíma to, aby sme sa sústredili na zraniteľnosť takýchto osôb, ktoré sú predmetom e, vysídlovania. A myslím si, že kolega bude hovoriť o migrantoch, o, o utečencoch, budeme hovoriť o, o e, príčinách e, tohto vysídlenia, ale nás to až tak e, nie zaujíma. Zaujímajú nás e, príklady zraniteľnosti, e, prípadne aj e, e, E, vo vzťahu k migrantom, ktoré sa dostanú do tejto pase počas e, e, presunú. Takže ide o trvacné vysídlenie. Tu môžem povedať, že ľudia, ktorí sa zapodievajú humanitárnymi záležitostiami dlhodobo, vedie, že to sa týka viacerých regionov sveta, Latinskej Ameriky, Afriky, Ázie. Toto nie je nič nové. Ak sa pozrieme na pracovný dokument, ktorý je prílohou oznámenia, zistíme, že v minulosti sa robili pokusy riešiť túto situáciu tak, aby to zodpovedalo konkrétnym charakteristikám eh, tej ktorej situácii. Zvyčajne humanitárna pomoc eh, sa poskytovala v prvom rade a potom skôr či neskôr, pretože eh, situácia trvala dlhšie, humanitárna pomoc sa vyčerpovala, bolo potrebné urobiť niečo navýše. A potom e, sme e, prišli s ďalším sekvenčným prístupom a e, humanitárna pomoc na to nestačili prostriedky, ale tu ešte išlo o pasu závislosti E, keď ste e, boli na návšteve v takýchto e, táboroch alebo strediskách pre odidencov, zistili ste, že v otázke dôstojnosti ľudskosti títo ľudia strácajú takéto pocity, pretože sú absolútne závislí a to je to najhoršie. A už v súčasnosti keď navštevujeme e, napríklad miesta e, rozmiestnenie e, sírskych utečencov, napríklad v Grécku, ľudia tam dennodenne čakajú na rozdávanie potravín a to nie je dôstojnosť, to je závislosť. Musíme mať na zreteli aj E, e, správu generálneho tajomníka, ktorý e, pripravil pre Svetový summit. Teraz sme dospeli k názoru, že musíme si zobrať ponoučenie z predchádzajúcich aktivít. V niektorých prípadoch išlo o úspešné konanie, niekedy menej úspešné, chýbali E, e, informácie, prípadne informácie boli zavadzajúce, chýbala koordinácia. Toto všetko bolo treba zohľadniť pri príprave nového prístupu. Čiže prihovoráme sa za to, že keď e, situácia vysídlenie sa stáva trvácnou a keď e, nemáme e, žiadne alternatívne riešenie. Treba e, spojiť humanitárne, rozvojové, humanit- politické zdroje s tým, aby sme riešili situáciu takým spôsobom, aby sme sa presunuli od situácie závislosti k väčšiemu dôrazu na vlastné síly a aby ľudia, ktorí dlhodobo e, e, sa nachádzajú v situácii e, vysídlenia, aby mohli sami prispieť k zlepšeniu vlastného stavu aby sme skoncovali s, s superením alebo nejakými pnutiami práve to, čo sa deje v tábore Dedab, kde pôsobíme, to je asi najhorší príklad. E, utečenci zo Somálska tam žijú už viac ako 20 rokov. Sú úplne závislí na pomoci. Nehľadám výnikov. Myslím si, že sme všetci e, prispeli svojou mierou k tejto situácii. Ale e, pochopte ma správne nechcem e, obviňovať jednu alebo druhú stranu, ale skôr či neskôr vznikajú pnutie medzi e, e, spoločenstvom ľudí, ktorí prijímajú takýchto odidencov, sa vyhrocujú a v prípade dlhodobého neriešenia situácie niekedy ani nie odôvodnenie E, vláda e, dospieva k názoru, že treba skoncovať s touto situáciou a vzniká ďalšia kríza, pretože z dlhodobého hľadiska sme nesprávne e, k tomu pristupovali. Nesmieme to pripustiť do budúcnosti. Vieme, že v súčasnosti v budúcnosti budeme mať dočinenie viackrát s takýmito situáciami od jedincov, ktorí dlhodobo nemôžu sa vrátiť domov. E, v minulosti existovali regionálne ochranné programy, ktoré sa premenili na e, ochranné a rozvojové programy. Jedna e, sa realizovala na Africkom rohu, druhá v regióne Magreb. To boli prvé kroky. Úzko spolupracujeme s kolegami z odboru pre rozvoje E, pripravili sme e, koncepčný materiál, ktorý umožní nám prepojiť e, rôzne nástroje a riešiť situáciu trastové fondy. Viem, že parlament kladie viaceré otázky v súvislosti s týmto novým nástrojem a tu mám na mysli aj mechanizmus pre Turecko, keď prísne vzaté to nie je to isté. Eh, chcem povedať, že eh, snažíme sa eh, zosúľadiť rôzne páky, ktoré máme k dispozícii a viacnásobné zdroje hotovostných prostriedkov predstavujú krok správnym smerom. Ak môžeme e, prejsť e, od e, naturálnej pomoci k peňažnej. To je dobre, pretože ľudia preberajú na seba väčšiu zodpovednosť za zabezpečenie živobytia a sami sa rozhodujú, ako e, použijú získané e, finančné prostriedky. Tým sa vytvárajú preme vzťahy s e, miestnym hospodárstvom, pretože utečenci alebo odídenci si kupujú veci na miestnom trhu a to posilňuje pocit dôstojný. Ha, chápem, že títo údeje nie sú možno, že vedecky potvrdené, ale e, pre rodinu znamená obrovský rozdiel e, e, možnosť kupovať prostriedky alebo potraviny na trhu. To vytvára aj sociálne vzťahy nielen vo vnútri táborov, ale vo vzťahu medzi odjedencami a miestnym obyvateľstvom. Takže chceme teraz presadzovať tento nový prístup pri riešení situácie dlhodobých odidencov. Samozrejme, neodmetáme e, e, potrebu e, skutočne dlhodobých riešení, ale spomínali sme, že ide o obrovské čiastky. Existujú aj dobrovoľné mechanizmy presídlovania, ktoré sú teraz obmedzené Takže tuto by som si dovolil ukončiť svoju prezentáciu, pán predsedajúci, a odovzdal by som slovo kolegom a odborníkom, ktorí nepochybne e, vám predostrú či už alternatívny alebo obdobný prístup k riešeniu tejto situácie. Sme radi tejto možnosti e, e, rozprávať sa s vašimi výbormi Ide o súčasť e, e, širšej agendy e, v súvislosti s problémom migrácie. Dúfam, že pritom vieme, budeme vedieť využiť výsledky globálneho samitu, humanitárneho samitu, prípadne podujetí, ktoré sa plánujú na september v New Yorku s tým, eh, aby sme eh, ponovom riešili humanitárnu agendu v 21. storočí. Ďakujem pekne, som eh, presvedčená o tom, že naše kolegy dávno volali potom, aby sme lepšie prepojili rozvojovú humanitárnu pomoc. Aj my sme sami videli v utečenských táboroch to, čo, o čom ste hovorili. A teraz pán Panzeri, podpredseda výboru AFED. Ehm, preberať na seba e, funkciu predsedajúceho a teraz e, slovo generálnemu rediteľu Medzinárodnej organizácie pre migráciu a naša schôdza pokračuje. Ďakujem. Thank you, Madam Chair. I... Ďakujem za slovo. Kiež by som bol generálny riaditeľ, ale kto vie, možno v budúcnosti. Som rád, že mám príležitosť zúčastniť sa tejto diskusie. Táto téma je veľmi dôležitá. A naozaj nám leží na srdci. rovnako aj našim partnerom, či už v komisii, alebo v iných medzinárodných organizáciách. Začal by som tým posledným bodom, o ktorom hovoril Jean-Louis. Týka sa prepojenia humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci v rámci migračnej azylovej krízy. Je to dielik obsiahlejšie reakcie. Pokiaľ vyvstal z nedávneho nárastu migračných tokov nejaký pozitívny prvok v Európe, tak je to to, že to, čo sledujeme, nie je eh, prebežná situácia, ale systematická štruktúrálna záležitosť, ktorá si vyžaduje štruktúrálnu reakciu, nielen núdzovú reakciu ako reakciu na krízu. Čiže mali by sme sa pri riešení pozrieť aj na rámec ďalších iných oznámení, dokumentov, politík, ktoré za posledné mesiace vypracovala komisia a ktoré sa venujú externého rozmeru riešenia migračnej utečeneckej krízy. Vrátanie oznámenia zo 7. júna to sa týkalo migračnej spolupráce alebo spolupracovací migrácie s tretimi krajinami. Oznámenie, o ktorom tu hovoríme, má podľa nás veľa dočinenia s narastajúcimi snahami, či už zo strany inštitúcií EÚ alebo členských štátov EÚ alebo celkovo medzinárodnej komunity, keď sa snažíme riešiť základné dôvody e, presídľovania a migrácie. To je hlavný prvok akékoľvek reakcie, ktorú chceme poskytnúť v rámci toho, že sa snažíme zlepšiť správu nielen krízy, ale veľkého pohybu ľudí už e, bez ohľadu na dôvod, prečo títo ľudia sa vydávajú na cestu. Čo v tejto chvíli, čo sme v tejto chvíli svetkami? Nielen Európa, ale za posledné dva roky najmä Európa zaznamenala naozaj veľké množstvo rôznych kategórií ľudí, ktorí sem prichádzajú. Máme tých štandardných utečencov, ktorí prichádzajú z konfliktných zón, utekajú pred rôznymi situáciami, potrebujú ochranu. Máme tu obete pašovania, máme tu pašerákov, utečencov, máme tu všelijaké skupiny zraniteľných skupín, máme tu migrantov, ktorí hľadajú lepšie príležitosti, pokiaľ ide o prácu, život, vzdelávanie. Čiže máme tu naozaj zmiešané toky ľudí, ktorí z Európy prichádzajú. Vo všeobecnosti naozaj rastie počet takéhoto typu ľudí, preto vítame prístup, v rámci ktorého sa v prvom rade sústredíme na zraniteľnosť a nie len výlučne na špecifické kategórie či štatút ľudí, ktorí prichádzajú. Môže sa totiž to vyskytnúť niekto, kto neuteká pred vojnou, ale stále je v tak zraniteľnom stave, že by si vyžadoval špecifickú pozornosť, možno i dokonca vyššiu, než iní ľudia, ktorí prichádzajú. Je to naozaj veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na úroveň zraniteľnosti, keď pripravujeme reakciu. Niekoľko vojnových zón a niekoľko ďalších aspektov, ktoré tu zazneli v predchádzajúcej prezentácii. Ja si prvom rade myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sme nestrácali zo zreteľa, že kríza, krízy, ktorým čelíme, najmä utečenecká kríza, kríza presiedľovania, sa rozširujú Hovoríme tu o utečenskej kríze, ktorá trvala 20 rokov. 20 rokov to sú dve generácie. A čiže to, akým spôsobom budeme tieto krízy riešiť, bude mať priamy dopad na budúcnosť generácií tej ktorej krajine. Takže by bolo dobré, aby sa hrávali zmysluplnú úlohu v tej budúcnosti svojej krajiny. Zoberme si napríklad Somálsko. Tiež, pokiaľ sa nemýlim, od 92. tam dochádza k utečenskej kríze, trvá to 24 rokov, toľko rokov má moja dcera. To znamená, že ľudia sa v takejto situácii už narodili a žijú v nej celý život, nič iné nepoznali. To je naozaj obrovské bremeno, ktoré sme uvalili na mladú generáciu utečencov niektorých konkrétnych národov. Naozaj nemajú príležitosť konštruktívne sa podielať na svojom vlastnom živote a na fungovaní svojej krajiny. Čiže tie, tá podstata krízy sa takýmto spôsobom rozširuje. Preto je dôležité, aby sme už od začiatku iným spôsobom reagovali, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Musíme zohľadniť tie dlhodobé prvky, ktoré treba riešiť v rámci našich reakcií. Musíme použiť všetky nástroje, ktoré máme, humanitárna rozvoj a pomoc a ďalšie mechanizmy. Avšak z dlhodobého hľadiska treba niektoré veci naozaj e, riešiť už zdržiatku. Vzdelávanie napríklad to má ako prvé veľmi dôležité. Keďže tie krízy, ktoré, ktorým čelíme, takto dlho trvajú, je dôležité, aby sme nebrali tieto situácie ako akési parkoviská pre programy, ako keby proste ľudia prišli do nejakej konkrétnej krajiny, kde ich odparkujeme v utečenskom tábore, kde tam bude pripravený priestor, kde chvíľu budú a potom pôjdu domov. Pretože toto obdobie parkovania sa môže roz... natiahnuť na veľmi dlhý čas. A preto je dôležité, aby sme rozvíjali nástroje humanitárnej pomoci už od začiatku, aby sme naozaj pomohli už od začiatku stabilizovať situáciu komunita, ktoré hostujú mnohých ľudí, aby sme zabranili sociálnym tlakom, ktoré môžu vytvoriť ďalšie problémy, s ktorými by sme ako medzinárodné spoločenstvo sa museli potom popasovať. Ide tu napríklad o druhotný pohyb či degradáciu životného prostredia v okolí niektorých veľkých e, sídiel a podobné. Čo tým chcem povedať? Čiže vypracovali sme toto oznámenie, aj ďalšie veľmi vážne oznámenia ktoré riešia politiku EÚ a ktoré súvisia s tým, ako spravujeme externý rozmer migračnej mobility a veľkého pohybu ľudí, vrátanie presídľovania. To, ako sme sa s tým popasovali, je veľmi vítaný rozvoj a dúfame, že by sme mohli naďalej riešiť príslušné politiky, nástroje na riešenie situácie, ale taktiež navýšiť schopnosť dopracovať sa k výsledkom. Samozrejme, táto úvaha s týmto oznámením nekončí, ako tu už bolo povedané. Čelíme nielen štruktúralným záležitostiam, ale záležitostiam, ktoré sa vyvíjajú, menia a je preto dôležité, aby sme boli schopní reagovať a poskytovať poradenstvo takisto rýchlo. Teraz sa odmočím, ale samozrejme veľmi rád si vypočujem vaše otázky či námety. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. A teraz pani Hart. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Som vám vďačná za príležitosť, že sa môžeme aj my v mene Dánskej rady pre utečencov vyjadriť k otázkam presídľovania. Budem hovoriť o troch bodoch. Poprvé, trošku sa pristavím pri Svetovom humanitárnom samite. Po druhé, budem hovoriť o zmiešanej migrácii. A po tretie, budem hovoriť o včasnom varovaní pre situácie po konflikte a po presídlovaní, ako v týchto hľadať riešenia. Musím priznať, že budem aj trochu opakovať to, čo predrečníci už spomenuli. Takže zrejme e, sa vo väčšine veci zhodneme. Vrátila by som sa teda k tomu svetovému humanitárnemu samitu. Jeden z hlavných pozitívnych výstupov samitu bolo všeobecné uznanenie toho, že aktuálna humanitárna kríza naozaj má zdlhavý charakter a vyžaduje si teda viacročné finančné mechanizmy a dlhodobú stratégiu riešenia. Potom sa to hovorilo o presidlovaní, to už trvá priemerne 20 rokov a za to si teda tiež vyžaduje dlhodobé rámcové plánovanie s zameraním na tri veci poskytnutie udržateľných riešení v krajinách návratu, čo si vyžaduje oveľa viac snah, pokiaľ ide o hľadanie politických riešení, ukončiť konflikty. A vy ste o tom tiež hovorili, humanitárna pomoc nemôže náradzovať politické riešenia. Bez vyššej miery investícií na politickej úrovni, tak tie čísla presídlených ľudí budú len rásť. Čiže EÚ som tu zhráva naozaj veľmi dôležitú úlohu. Druhý bod. Predlžované presídľovanie si vyžaduje potrebu preklenúť rozdiely v oblasti humanitárnej a rozvojovej. A vyžaduje si to podporu celých komunít. Tretí prvok. O tomto sa tiež hovorilo. Hovorila to pani predsednička, ktorá odišla už 10 ročia. sa ľud, ľudia pokúšali vytvoriť nejaké programy pre rozvoj, napríklad tá paradigma LRRD. Avšak teraz, keď berieme do úvahy tento zdlhavý charakter krízy, musíme naozaj brať do úvahy rozvojové stratégie, ktoré budú brať túto dobu, tento rozmer dlhodobý do úvahy. Výbor. To, že sa o túto otázku zaujíma AFED a DV, tak to je len jeden z mnohých dôkazov, že existuje voľa zaangažovať sa do dialogu na túto tému. Teraz pár pripomienok k zmiešanej migrácii. Zmiešaná migrácia to znamená veľké pohyby ľudí, ktorí migrujú z viacerých dôvodov. Niektorí potrebujú medzinárodnú ochranu, niektorí hľadajú príležitosť žiť lepší život. Nie je to harmonická skupina a nie všetci majú právo na azyl či medzinárodnú ochranu, avšak všetko, všetko sú to ľudia a majú ľudské práva, ktoré treba chrániť. čiže aké sú dôvody, alebo tá iniciatíva učí dôvody e, príchodu migrantov do Európy. To je podľa nás krátkozáke. Nezastaví to utečencov, aby prichádzali do Európy. Pokiaľ by sa zlegalizoval e, prístup e, migrantov do Európy, tak to nezastaví pohyby. Pohyby sa nezastavujú, iba sa presúvajú inde ľudia, ktorí potrebujú ochranu, tak si nájdú iné cesty, ako sa do svojej cieľovej destinácie dostať. Keď vám ki volá po globálnom kompakte bezpečné regulované migrácie, tak sa tomu musíme venovať. Potrebujeme globálny kompakt pre migráciu, ktorý bude stavať na existujúcich bilaterálnych, bilaterálnych globálnych mechanizmus pre bezpečnú a regulovanú migráciu a bude brať do úvahy aj zodpovednosť členského štátu pôvodu, štátu tranzitu, a štátu určenia. Takýto kompakt by vytvoril viac príležitostí pre bezpečnú riadenú migráciu. Zahrňuje to inklúziu migrantov a vyraduje si humanitárnu reakciu. Musíme sa ubezpečiť o tom, že bude riešený aj návrat tých ľudí, ktorí nesplňajú požiadavky na udelenie azylu, ale to za rešpektovania ich dôstojnosti ľudských práv a súkromia. Tento kompakt by mal uznať pozitívne príspevky migrantov a utečencov k hospodárskému rastu a rozvoju a tiež ich dôležitý príspevok, pokiaľ ide o pracovnú silu. No a hlavne kompakt sa musí venovať spolupráci na mieste a musí zlikvidovať tie prístupy, ktoré sú zhrnuté do tzv. síl. EU bude zohrávať dôležitú úlohu v tom, aby sa so všetkými migrantami nakladalo s, s dôstojnosťou a v súlade s medzinárodným právom. EÚ je pripravená prijať svoj podiel utečencov, pretože je globálnym humanitárnym lídrom. Smiešaná migrácia je niečo, čo si vyžaduje manažment a kvôli obmedzeným nepresným údajom o migrácii, tak aktuálne riešenie či postoj k migrácii je anekdotický a veľmi emocionálny. Máme len minimálnu predstavu o tom, čo je dôvodom migrácie, aké sú riešenia a čo spôsobuje sekundárny pohyb. Čiže existuje veľká potreba posilniť kapacity E, na zber dát a analýzu dát, aby sme boli schopní poskytovať naozaj reálne výstupy, aby sme na základe nich vytvorili informované stratégie. ASCE by založilo sekretariat pre miešanú migráciu, ktorý vypracováva údaje a analýzy o migrantoch. Podobné iniciatívy štartujú v iných regiónoch. Ešte pár pripomienok k včasnému plánovaniu a riešeniu konfliktných situácií. Keď sa pozrieme na predchádzajúce skúsenosti z predchádzajúcich konfliktov, tak jedno z kľúčových lekcií je, že je dôležité už naozaj vo veľmi rannej fáze, už teraz, začať plánovať udržateľné riešenia pre krajiny, kde zúri konflikt, ako napríklad Sýria, aj keď sa to teraz môže zdať nemožné. Aj keď humanitárne organizácie sú zavalené požiadavkami o humanitárnu pomoc. Pokiaľ začneme vyvíjať scenáre pre udržateľné riešenia, tak to môže naozaj spôsobiť veľmi pozitívny rozdiel. Pokiaľ ide o obrovské počty presídlených a za to, čo presídlenie nie je centrom politickej pozornosti, pokiaľ sa táto stratégia nebude dôsledne implementovať, môže to ovplyvniť aj bezpečnostné agendy členských štátov. Rýchlo plánované iniciatívy na masový návrat môžu predstaviť destabilizačný faktor. Somalsko je najlepší príklad a pokiaľ sa nám nepodarí zmieriť rizika návratov do Somalska ľudia e, proste urobia všetko preto, aby sa opäť vydali na pochod. Medzinárodný záchranný výbor a nordický Nordická rada pre utečencov navrhujú udržateľnú platformu s následnými cieľmi propagovať iniciatívy, ktoré podporujú budúce návraty, ktoré by napríklad mohli byť pomoc, eh, programy pre legálnu pomoc, či pomoc s dokumentami, identifikačnými dokumentami, alebo pomoc s podnikateľskými aktivitami v Syrii. Ďalej, rozvinutie analýz, ktoré posilní naše pochopenie toho, ako sa mení politická mapa v Syrii a aký to má dopad na možnosti ľudí, ktorí by sa do Syrie chceli vrátiť. V krajine sú intenzívne politické sektárske línie a my musíme pochopiť, e, ako fungujú tieto skupiny, e, ako tomu môžu čeliť presídlení Sirčania, pretože mnohí sa nebudú schopní vrátiť tam, odkiaľ sú platforma na rozvinutie riešení, čo podporí e, včasné plánovanie a vďaka tomu sa identifikujú kľúčové motory riešení, ktoré v budúcnosti prispejú k udržateľným riešeniam. Taktiež je dôležité zaangažovať sírskú občianskú spoločnosť a zaangažovať sírskych občanov, poču, vypočuť si týchto ľudí, ktorí sú presídlení, aby sme následne na to boli schopní určiť, ktoré riešenia sú najlepšie. Takáto iniciatíva sa odohráva aj v Africkom rohu. Tam je tiež regionálny sekretariat, ktorý pracuje v podobnom duchu dva roky. Aby som to teda zhrnula, vítame rastúce porozumenie, aby sme um, teda prepracovali nástroje, ktorými riešime tento, mm, toto nasilné presídlenie. Po druhé, chceme sa v tom angažovať a preukázať globálne líderstvo. Po tretie, mm, vyzývame k väčšiemu úsiliu na posienie zberu údajov a e, manažment informácií, aby sme vychádzali v našich správach zo skutočných dôkazov a nie z nejakých e, anekdotických e, informácií. A posledná vec, Plánovanie do budúcnosti v krajinách zmietaných konfliktom musí začať už teraz a musí ísť ruka v ruke s poskytnutím politického riešenia. Ďakujem. Grazie, grazie, ringraziamento sentito. Ďakujem veľmi pekne, veľmi rád som si počul všetkých našich expertov. A teraz máme chvíľu času na diskusiu až do 18.30. Takže začneme Spolu s pravodajcami začne Elena Valenciano. Ďakujem pekne. Ďakujem aj našim expertom. Ďakujem za to, že predložili princípy. Musíme sa pokúsiť zostaviť správu, ktorá reflektuje reálnu situáciu, s ktorou máme dočinenia. Myslím, že to povedali lepšie, než by som to mohla povedať ja. Rozvojová politika, humanitárne aktivity nemôžu nahradiť úlohu politiky a tvorby politík pokiaľ ide o externú činnosť, naozaj je tam tá tvorba politik významná. Ďakujem. Teda možno vďaka tej hrozostrašnej e, utečenskej kríze zatiaľ sme im nedali ten status. Oni chcú byť vnímaní ako utečenci, ale len mm, málo z nich má skutočný štatút utečenca, ale musíme hovoriť o tých sírskych utečencoch. Niekedy sa možno tak povedať sklameme sami tým jazykom, ktorý používame. dôsledku e, krízy tí násilne presídlení sírsky e, občania e, vlastne ukazujú ten obrovský rozsah presídľovania v nadchádzajúcich 25-30 rokoch a nezastaví sa to, stane sa z toho taký všeobecný jav. Takže asi to bude politická oblasť, ktorá bude v nadchádzajúcich desaťročiach nesmierne dôležitá a bude si žiadať multidisciplinárny prístup. Je tu celý rád ďalších oblastí, ktoré bude musieť riešiť, ako ste už aj vysvetlili. Pretože si myslím, že tieto pohyby sa nezastavia. Títo ľudia buď túžia po lepšom živote, alebo vôbec nejakom živote. Tieto pohyby ľudí budú pokračovať a budú naďalej výzvou pre naše hodnoty ako spoločnosti, ale aj výzvou pre naše zákony a legislatívu, lebo nie sme pripravení na tú situáciu, s ktorou sa budeme musieť vysporiadať. Naďalej to bude veľká výzva tomu, čo urobia a neurobia európske inštitúcie bude tu iniciatíva pre bezpečnosť a bude možno to výzva pre bezpečnosť, ak tu bude nekontrolovaný pohyb. No a e, riadený pohyb je e, teda tiež oblasťou bezpečnosti a je to oblasť pre tých, ktorí majú politickú zodpovednosť. Väčšina rozhodnutí, ktoré sme prijali, mali veľmi dočinenia s otázkami bezpečnosti, o mnoho viac než humanitárnymi otázkami, takže bezpečnosť jednoznačne je jednou z tých obav, ktoré máme a samozrejme preto, že ten pohyb zneužívajú mnohé európske krajiny a ďalšie miesta na napájanie toho populistického jazyka, extremistického, xenofóbneho jazyka, antieurópskeho jazyka, ktorý počúvame. A takisto musíme v našej politike, keď hajme Európsku úniu, e, presadzovať tieto princípy ako ľudské práva, solidaritu. Naozaj e, si stojíme za svojimi slovami alebo meníme svoju činnosť. Nemôžeme príjmať e, rozhodnutia, ktoré nezohľadňujú tieto princípy. Čiže buď meníme princípy, alebo meníme hodnoty. No a nemali by sme meniť naše hodnoty. Musíme zachrániť to, čo je tu dobré a potrebujeme nejaký konečný dátum, lepší systém koordinácie, pretože kým nemáme skutočne to koordinované, tak vidíme už aj na, zača- na základe tej sírskej otázky, že externá činnosť je absolútne kľúčová. Prevencia konfliktov, manažment po konflikte. Treba naozaj pochopiť, čo sa tam v teréne deje. E, treba e, ko- konverzovať s týmito krajinami ako rovný s rovným, a najmä s krajinami, ktoré sú tranzitnými krajinami. Pretože ten európsky pohľad je skôr taký, že no nech sú len mimo, za každú cenu nech sú mimo. Ale ako povedali experti, ale aj keď sa ich snažíme vyčesniť, ostávajú ľuďmi a potrebujú našu solidaritu a podporu. Neviem, ako ich budeme integrovať. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako ich mm, vlastne pustíme do našich krajín, aby mali právo na pohyb. Ako ja, ja sa rozhodnem, že chcem ísť do Berlína, tak e, idem, ale niekto, kto je z e, väčšej diálky, zrazu nemá to právo a musíme tento rozpor vyriešiť. Toto nie je len otázka pre ministrov vnútra, je to aj otázka pre ministerstva e, zahraničných vecí v našich krajinách. Takže myslím si, že toto je tak povedať parlamentný rámec, primeraný, ako diskutovať spolu s expertami, ktorí sme tu dnes počuli. Ďakujem pekne. A pán Augustín Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, Antonio. A ja vítam to, čo tu dnes popoludní povedali naši hostia. A všetko, čo tu zaznelo, nám pomôže v našej práci. S niekoľkými vecami, ktoré tu zazneli, nie som až taký e, spokojný, ale nebudem o tom teraz hovoriť, pretože ide o to, aby tie pozitívne vstupy boli, tak povediac, zjednotené z toho, čo tu dnes eh, hostia predniesli. Je dôležité vymeniať si názory eh, na teda tie násilné, násilné presidlovania a tak ďalej, o, o vyháňanie. A my sme ale pragmatici, my sme politici pracujúci s empíriou a teraz nie je ten správny čas e, spomínať všetky tie kontakty, ktoré sme mali s touto tvrdou realitou v rôznych utečenských táboroch na celom svete a aj v nedávnej minulosti, ktorá za posledných 30 rokov bola svetkom veľkého e, pohybu na základe vyhánenia ľudí. Týka sa to aj nášho kontinentu, našej Európy. Takže určite bolo veľmi užitočné vypočuť si niečo o tom oznámení komisie a chcem povedať, že v priebehu svojho života a politickej angažovanosti som mohol skonštatovať, že utečenci nemajú prístup k verejným službám, k trhu práce a ešte menej majú rovnoprávny prístup k rovnosti. A preto súhlasím s tým, čo na úvod povedal pán Braue. Je veľmi ťažké v týchto utečenských táboroch nájsť čo je len náznak dôstojnosti, preto je to oznámenie veľmi dôležité. Elena a ja chceme pripraviť pozitívny vstup aj na základe oznámenia komisie o tom, čo my ako politici teraz musíme urobiť. Ak chceme dosiahnuť náš cieľ, musíme sa zamerať na konkrétne opatrenia. Vzdelávanie, hovorilo sa tu o vzdelávaní, spomínal to pán Polži, potom prístup k práce, Mm, potom ide o prístup k službám. No a v neposlednom rade chcem ešte vyzdvihnúť, že je dôležité korektne spolupracovať s lokálnymi orgánmi. už som v minulosti bol činný pre lokálny úrad a tam, kde som bol činný, Tam sme zažili, aká dôležitá je spolupráca pri tom násilnom vyháňaní a vyháňaní utečencov. To oznámenie jasne naznačuje, že 86 utečencov na celom svete žije v eh, rozvojových krajinách a menej, eh, respektíve tie rozvi, rozvinuté krajiny eh, sa starajú iba o 25 utečencov. Takže tu chcem poukázať na centrálnu úlohu vlád v príjmajúcich krajinách. Eh, v tejto súvislosti sa mi zdá byť zameranie komisie pozitívne. je dôležitá aj tá politická angažovanosť, ako povedala Elena. Ja mám predsa len určité pochybnosti alebo otázky, ktoré sú otvorené. Moja prvá otázka sa týka apelu na včasné plánovanie alebo teda nejaké včasné varovanie. Zdá sa, že ide iba o varovanie pred konfliktmi, alebo je to varovanie pred situáciami, v ktorých by sa mohlo stať, že susedné krajiny budú musieť prijímať utečencov. Uh, Je to väčšie než Valladolid alebo La Coruña, tento tábor. A ten aby teraz zničený, ale čo s tými ľuďmi, ktorí sú takíto zúfalí? Čo s týmito ľuďmi? A potom kríza v Čade, Boko Haram. A kríza e, pri Čadskom jazere. Tam sa no, to spomína v oznámení bode 8, tam sa hovorí o nástrojoch rozvoja politiky a mm, teda nejaká preventívna analýza ako príprava v tých krajinách, ktoré musia prijať tisícky utečencov. A mohlo by to sprostredkovať lepšiu predstavu o kapacitách príjmania a vzdelávania. Moja posledná otázka sa týka vzdelávania. Neviem, či na to dokáže komisia odpovedať. Komisia navrhuje hm, finančnú a operatívnu podporu pre rozvoj lepších verejných systémov vzdelávania, aký druh finančnej podpory, akými prostriedkami Dúfam, že to teda bude zohľadnené. Ďakujem za vaše príspevky. A mohli by sme hovoriť o zaobchádzaní s týmito tokmi alebo o kontrole týchto tokov a vo mojich dlhoročných skúsenostiach môžem povedať, že toky, ktoré vyvstávajú z vojenských konfliktov, tie sa zastavia až keď skončia tie, e, tie vojenské konflikty. Ďakujem. To bola už takmer správa, ktorú si tu predniesol. Nemáme už veľa času, ešte sa dvaja prihlasili, takže máme to minútu na osobu. Pán Demesmaker, nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po holandsky. Vítame oznámenie komisie. 60 miliónov ľudí, ktorí sú na svete na úteku, aj utečenci vo vlastnej krajine, krízy, s ktorými je konfrontovaná aj Európa, to si žiada politické opatrenia. A aby sa zlepšil celkový stav. Takže my sme za podporu, väčšiu podporu, príjmanie v regióne samotnom. Musí to byť perspektíva do budúcnosti. Ja si predstavujem, že by som bol na úteku a že by som už nevidel žiadnu budúcnosť v tých stanových táborov, kde by som sa ocitol Tiež by som asi e, zaplatil si nejakého prevádzača, aby som pre deti a seba zabezpečil lepšiu budúcnosť v Európskej únie. Takže zlepšenie vzdelávania, trhu práce, ubytovania v dotknutých krajinách, kde sa nachádzajú utečenci, to je absolútne nevyhnutné a Európska únia má svoju úlohu. Mám tu niekoľko otázok. Pani Halt povedala niečo, myslím, že je to tak aj v tých záveroch rady, že je dôležité mať jasné fakty, sú potrebné spolahlivé údaje, dobré analýzy, migračné toky, ale aj dobré údaje ohľadne tých tých hostovských spoločenstiev, všetko to musí byť podložené, je to politika. Moja otázka teda je, či komisia má takéto údaje, či sa dá teda hovoriť o empiricky podloženom postupe. Môže komisia povedať, že aké politické opatrenia prispievajú k tomu, že utečenci sa dokážu nejako sami e, podporovať. A sú tu rôzne požiadavky v rôznych regiónoch, ako na to reaguje komisia. A druhá otázka, do akej miery zohľadňuje zohľadňujú sa aj e, pocity tých hostovských e, spoločností a komunít, napríklad aj ide o školy a tak ďalej. Takže ak sa nepríjmú opatrenia, aby e, teda ako to vyzerá so spoluprácou s týmito spoločenstvami. A tretia otázka, Ukrajina. Nie je to od nás až tak ďaleko. Aktuálny konflikt. Pred dvomi rokmi som bol na východe Ukrajiny v Nepropetrovsku keď tam prišli tí prví utečenci v rámci krajiny so svojimi igelitkami, no a teraz je tam 1,5 milióna, ktorý m, bola slúbená pomoc medzinárodného spoločenstva. Treba si predstaviť scenáre udržateľného riešenia, ale ja to tam nejako nevidím a to nie je ani tak otázka, ako skôr e, volanie na, pochla, pa, na poplach. Ďakujem pani Áno, ďakujem. Aj my zelení vítame toto oznámenie. Chcem sa poďakovať za to, že nielen technické detaily tam boli mm, zvýraznené, ale že sme poukázali na to, že hovorím o ľuďoch, o skupine ľudí, ktorá je veľmi zraniteľná. Dnes sme tu už mali slovenské predsedníctvo rady v výbore DV a aj oni sú ochotní ujať sa toho aby teda humanitárna pomoc, pomoc pre utečencov e, už je spolupracovala s rozvojou pomocou, aby sa zabezpečila dlhodobosť opatrení. Aj to si zaslúži podporu, no ale mám teda otázku. Myslí sa aj na integrovanie ľudí na lokálnom trhu práce, čo je dôležité a vydané. A spravodajkyňa už hovorila o tom, že je tu stále akási diskrepancia medzi tým, o čom my diskutujeme, čo chceme, čo chceme dosiahnuť v týchto krajinách a tým, ako sa sami v Európe správame. A keď e, sa pozriem na integráciu na trhu práce na európskej úrovni, tak mm, nemus- nie je to nevyhnutne nejaký dobrý príklad, ale nemalo by to nejako zúžiť e, naše úsilie v týchto krajinách. A rada by som si vypočula, čo teda chcete v praxi urobiť, aby to fungovalo lepšie, než to momentálne v Európe funguje. Ďakujem. Eh, Ďakujem ako posledný pán poslanec Zeller. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisii za tento návrh. Avšak mnohé to znie pre mňa dosť samozrejme keď si tu čítam, že je veľmi dôležité, aby politické a rozvojovo-politickí aktéry sa e, zlaďovali s aktérmi humanitárnej pomoci hneď na začiatku humanitárnej krízy. No ale predsa tieto utečenské krízy tu nie sú len od včera. Už aj na našom e, kontinente sme zažili viaceré utečenské krízy, jednu veľkú na začiatku 90. rokov, po vojenských udalostiach bývalej Jugoslávii. Takže tá otázka Prečo to teda neurobíme? No, znie to možno ako výzva inštitúciám EÚ samotným, aby spolupracovali v rámci komisie, veď oni to už mohli aj doteraz. No a potom hovoríte, že EÚ musí prevziať zodpovednosť, ale kto je EÚ? EÚ je primárne zväzok členských štátov, ktorí sa musia chopiť zodpovednosti, ale Eh, my zažívame práve takéto prenesenie zodpovednosti z jedného na druhého, takže ako chceme eh, zabezpečiť, že bude EÚ konať jednotne a práve sme to zažili, že to otázkou nejakého vnútorného presúvania sa že sa týmto rozbehla kampaň súvisiaca s tým voľným pohybom eh, osôb, ktorá e, mala za cieľ vlastne vystúpenie z tohto spoločenstva. Čiže musíme si byť načistom v tom, čo vlastne chceme urobiť, e, čo ste správne opísali, čiže treba to realizovať v praxi, aby to neostalo len teóriou a musíme e, zároveň vyvíjať nejaký vplyv. V Južnom Sudáne to zažívame práve e, tak, že tí, ktorí majú moc, e, kontrolujú svoje jednotky a, na, a v deň nezávislosti po sebe začali strieľať, takže aj tie mierové výzvy tamojších šéfov štátu nemajú žiadny účinok. Takže myslím, že ja chápem vašu výzvu, ale v prvom rade by sme sa mali sami snažiť o to, aby členské štáty a inštitúcie EÚ sa dohodli na nejakom spoločnom postupe, aby sa tu ľudia pred sebou neskrývali a v končnom sledku sa nedopracovali k žiadnym výsledkom aby neznepokojovali naše obyvateľstvo. No a potom je to samozrejme aj finančný problém. V Nemecku v aktuálnom roku vynaložíme 25 miliard eur na integráciu utečencov a sú odhady, že v nadchádzajúcich 5 rokoch to bude 100 miliard eur, ktoré budú potrebné na to, aby tie programy mohli pokračovať. Prístup k trhu práce je daný, ale prístup k trhu práce znamená aj to, že treba ovládať i jazyk príjmajúcej krajiny, že mm, prispôsobujem svoj vzdelanostný profil trhu práce, na to sú potrební ľudia, ktorí to všetko budú zvládať a to sú obrovské, obrovské náklady, ktoré však E, sa dajú realizovať až potom, keď tá e, spolupráca medzi inštitúciami a štátmi bude na nejakom e, základe vzájomnej dôvery, čo ale momentálne v EÚ nejako nevidím. Tempi molto tirati, anche il problema di interpretariato, quindi posso concedere. Ďakujem pekne. Mm, obávam sa, že nemám veľa času. So zvolením e, tlmočníkov e, hádam e, počas dvoch, troch minút by každý z vás mohol reagovať. Ďakujem pekne. Pán predseda, sme na to zvyknutí Myslím si, že eh, rečníci, prepáčte, spomenuli dôležité témy partnerstvo, dialog eh, s krajinami pôvodu a krajinami, eh, ktoré prijímajú od jedincov, najmä s miestnymi samozprávami. To sú kľúčové prvky našej politiky. A samozrejme musíme viesť s nimi dialog. Pokiaľ e, sa nám podarí prekonať krízu e, v tábore utečencov, e, budeme pokračovať v dialogu so Syri- s Keniou, Sudánom a ďalšími krajinami, napríklad Etiópiou. Všetci sa musia zúčastniť hľadanie riešenia takýchto kríz. Ďalším kľúčovým faktorom je prístup k potrebným službám, O tom hovorili viacerí rečníci. E, ide o zdravotníctvo, prístup k pracovnému trhu a vo všeobecnosti prístup k službám. Nedokážeme zabezpečiť takýto e, prístup, dostupnosť služieb v prípade, e, že bude dochádzať ku súťaženiu medzi poskytovateľmi a používateľmi služieb Musíme e, zistiť rovnaké spravodlivé zaobchádzanie, ak chceme, aby títo programy boli e, úspešné a aby sa realizovali spolu s miestnymi samozprávami krajín, ktoré príjmajú od jedincov. Služby, ktoré som spomenul, sú absolútne nevyhnutné. A jedným z príkladom toho, ako to napojiť na ďalšie nástroje, to eh, je oblasť eh, vzdelávania. Robíme to v Turecku, Libanone, eh, snažíme sa to v Grécku, mm, snažíme zabezpečiť poskytovania takýchto služieb v, v oblasti školstva aj v recepčných strediskách, aby sme pomohli týmto ľuďom e, sa integrovať, či už ide o neformálne vzdelávanie alebo nejaké e, kurzy poskytované podľa e, nejakých naliehavých požiadavek s tým, aby mali prístup k novým formám vzdelávania. Čo sa týka analýzy potrieb, prípadne systému včasného varovania, E, týka sa to širšieho záberu aktivít, nielen e, zdolovania konfliktov. Musíme výrazne e, vylepšiť to, ako analizujeme existujúce potreby odidencov, mm, s tým, aby darcovia a všetci zainteresovaní sa mohli zúčastniť celého procesu najmä pokiaľ ide o veľkú dohodu, ktorú presadzuje pani komisárka Georgieva. A napokon e, na záver niekto e, spomenul Ukrajinu. Veľmi e, nás nepokojuje situácia v tejto krajine. Je aj absolútne jasné, že naše humanitárne aktivity sa sústredujú na oblasti, kde existuje absolútne bezodkladná potreba pomoci. A tu nesieme obrovské bremeno a musíme samozrejme spolupracovať aj e, s e, ukrajinskou vládou v tomto smere veľmi sručne vzájme e, ušetrenie času. Prvá poznámka, tu sa spomenula záležitosť najnovšieho pohybu smerom k Európe. Otázka bezpečnosti, kontroly týchto e, prúdov v záujme e, bezpečnosti. Musíme si zvyknúť na niečo, čo a, a zda vo viacerých európskych krajinách nie je až také populárne, a síce E, e, e, musíme si uvedomiť, že viac ročné skúsenosti svedčia o tom, že čím sú restriktívnejšie systémy prístupu či už voči utečencom alebo migrantom, tým viac sa posilňujú nelegálne kanály. Ak budeme sprísňovať hraničné kontroly, a e, samotné prístupu utečencov k e, ochrane. Tým nezvyšeme e, bezpečnosť, ale skôr posilníme nekontrolované oblasti takýchto transferov a tým nám budú chýbať kontrolné mechanizmy. Takže skôr či neskôr si musíme uvedomiť tú skutočnosť, že aby sme lepšie kontrolovali pohyby väčšieho počtu ľudí, potrebujeme mať mechanizmy, E, e, zaistenie e, ochrany protičencov a iných druhov migrantov, ktorí sa snažia o to, aby sa dostali do Európu alebo do iných častí sveta. Mimochodom, inde sa v niektorých krajinách vylepšili legálne možnosti pre migrantov a, a to vyústilo do posilnej nebezpečnosti. To sa osvedčilo inde. A ďalšia poznámka. Ešte dve poznámky. To je otázka mm, e, e, e, faktoru príťažlivosti, pokiaľ by sme mm, zjednodušili prístup k pracovnému trhu. Ide o mytus, ktorý treba odburať. I keď v niektorých, nemnohých prípadoch naozaj niekto pomoc, ktorú ľudia dostávajú v Európe, môže byť lákadlom. Musíme si uvedomiť, že faktor, ktorý vytlačia e, týchto ľudí, je podstatne výraznejší ako e, možné lákadlo e, základných služieb alebo možnosti hľadať zamestnanie v Európe množstva e, e, utečencov, ktorí prichádzajú sem nie, e, prichádzajú sem nie, pretože hľadajú tú prácu, ale pretože utekajú pred bombami alebo utekajú pred silnou chudobou, hľadom alebo degradáciou životného prostredia. To sú hlavné hybné síly a nie vidina pomoci v Európe. Takže prvok príťažlivosti v niektorých prípadoch sa síce musí zohľadniť, ale častokrát to preceňujeme Preceňujeme jeho význam. A posledná poznámka. Spomenul sa tu systém e, včasného varovania alebo e, prípad ADAP, či e, medzinárodné spoločenstvo premyšľa o tom, čo robí v prípade, že sa rozhodne o niečom, či chápeme dôsledky návratu do Somálska veľkého počtu odidencov. Myslím si, že to treba uplatniť aj na európsku politiku. Ak sa pozrieme na niektoré rozhodnutie, prípadne e, súčasné programy e, e, vo vzťahu k veľkými migračnými tokmi v Európe, zistíme, že jedným zo základov konania únie je dôraz na návrat. Stále e, viac počujeme, že treba e, zvýšiť mieru návratu migrantov, ktorí nemajú právny dôvod na pobyt v Európe. Súhlasíme síce, že návrat je dôležitým e, nástrojom riadenia migrácie. Treba zohľadňovať, ako budeme uplatňovať tento návrat e, v akom rozsahu. Nie je to e, to isté, ako vrátiť 10 tisíc ľudí do Južnej Afriky alebo do Mogadíša. Nebude to mať rovnaké e, dôsledky. A preto v rámci toho, ako sa budeme pripravovať na budúci vývoj, musíme náležite hodnotiť vlastné programy, vlastnú politiku, ako to ovplyvní udalosti podľa toho, ako to budeme realizovať. Niekedy máme predstavu, že je dobré urobiť to či ono, ale v skutočnosti to iba zhorší situáciu. Ďakujem pekne. Budem stručná. Myslím si, že kolegovia už eh, povedali eh, viaceré veci. Chcel by som povedať, že naozaj máme viaceré príklady toho, ako príjmajúce spoločenstva a od si e, veľmi dobre e, navzájom nažívajú a dochádza k e, úspešnej integrácii, ale samozrejme nestáva sa to za každým. A vyžaduje si to viaceré veci, ktoré tu odzneli, aj na strane príslušných ľudí, miestnych samozpráv a samozrejme je to aj záležitosť zdrojov s tým, aby dve spoločenstva sa nevnímali ako keby e, e, súťažili za tie isté zdroje, aby mohli mať z týchto zdrojov e, osoch. Existujú viaceré metodiky a e, v našej aliancii pre hľadanie riešení venujeme sa tomu s tým, aby sme e, e, predložili dlhodobo realizovateľné riešenie. Pani Webuch, ďakujem pekne za vašu poznámku o potrebe integrovať ľudí na trhu práce a že my, e, Únia, e, či už ide o inštitúcie alebo e, jednotlivé členské štáty, musíme sami ísť príkladom. Je veľmi dôležité, aby sme ne, posúvali zodpovednosť na krajiny, ktoré sú v blízkosti konfliktu. Jordánsko, E, Turecko e, e, príjmajú milióny utečencov. V Turecku majú viac ako 3 miliónov. V Dánsku máme 8 tisíc. A žiadame Turecku, aby otvorilo svoj trh práce. Musíme konať primereným spôsobom. V opačnom prípade tento dialog nebude úspešný. Sýrsky utečenci, to je na Margotasky pani Valenciana, iba malý počet registrovaných utečencov v e, svojho času e, v rámci Červeného kríža som e, v roku 2012 riadila reakciu na utečencov v Jordánsku, v Libanoni. Týchto ľudí prijímali ako svojich bratov. Mnohokrát ich neregistrovali, pretože sa nepredpokladalo, že zostanú tam dlho a existujú viacero dôvodov, prečo e, ľudia e, už sa usadili napríklad v Jordánsku a začali tam podnikať. Ale je to komplikovaná otázka. Ja ďakujem za to, že ste ju nastolili. To by bolo asi všetko. Myslím si, že predrečne si povedali gro. Ďakujem veľmi pekne e, odborníkom. Ďakujem pekne výboru DV za mm, tieto spoločné konzultácie. Na budúce sa stretneme 29. augusta. Pekný večer a prajem vám e, krásnu dovolenku. E, predseda, pán predseda e, Láskova, ďakujem tlmočníkom.